Dámy a páni, teraz sa dostávame k hlasovaniu. Prvým bodom na programe je voľba nového ochrancu práv občanov alebo nového ombudsmana. Chcel by som vás poprosiť o chvíľu pozornosti, pretože musíme sa pokúsiť dokázať a ukázať svetu, že sme technologicky vyspelý parlament, ktorý hlasuje elektronicky. Takže máte všetci k dispozícii inštrukcie, ako hlasovať. Dostali ste to mailom, máte to aj na papieri. Napriek tomu, to ešte teraz prečítam. Po odovzdaní hlasu sa vám na monitory objaví ako, tak ako to vidíte na rozdaných obrázkoch, tam je udané, o čom budeme hlasovať. Teda budeme hlasovať o ombudsmanovi, uvidieť tam zoznam kandidátov a kandidátiek a množstvo e, miest, ktoré sa majú obsadiť. To znamená množstvo hlasov, ktoré môžu byť odovzdané. Takže môžete odovzdať každý jeden list. Je to voľba vždy jedným hlasom. Potom tam zaznačíte číslo kandidáta alebo kandidátky, ktorého volíte. Máme tam, máte tam e, e, tlačidlo s modrou šípkou a tam potom môžete sa v tom zozname voľne pohybovať hore-dolu. Potom môžete hlasovať. Keď sa tou lištou dostanete v zozname na meno vášho kandidáta alebo kandidátky, potom e, stlačíte áno alebo zdržať sa. Nemôžete hlasovať nie, takže buď hlasujete alebo sa zdržíte hlasovania. Takže ešte raz opakujem. Môžete potom, čo ste sa doklikali kurzorom na vášho kandidáta, tou svetelnou lištou, označíte ho, potom môžete hlasovať áno, alebo sa môžete zdržať hlasovania. Potom sa vám pri mene rozsvieti hviezdička. Takže napríklad máte tam Placido Domingo a zviezdičku potom potom chcete hlasovať, keď chcete hlasovať tajne, tak môžete tú hviezdičku odtiaľ ehm, dať preč. A síce s tým modrým tlačítkom, ktorým ehm, aj vyberáte kandidáta. Keď tam stlačíte ešte raz o to modré tlačítko, tak hviezdička je preč a nikto nebude vidieť, koho ste volili. Dámy a páni, myslím, že teraz som to veľmi obšírne vysvetlil, všetko, čo som mal, takže sa ešte pýtam, je niekto, kto ešte nie je oboznamený s týmto postupom a chce sa ešte na niečo opýtať? Sehr schön. Dobre. Ja, bitte sehr. E, panie e, przewodniczący, my... Pán predseda, ja myslím, že nie je taktické na tom e, skúšobnom zozname e, uviesť e, už zosnulého operného speváka Luciana Pavarottiho. Okay. Hat jemand etwas zur... Dobre, Takže chce sa ešte niekto na niečo opýtať? Vyzerá to tak, že nie. Takže teraz budeme eh, testovať hlasovanie, dámy a páni. A pri tento testovacom hlasovaní sa vám tam objavia mená. Môžete si vybrať kandidáta, tak ako som to teraz vysvetlil. Toto testovacie hlasovanie je právne odôvodnené. Je to podľa článku 204 odseku 6 rokovacieho poriadku. Musíme sa takýmto spôsobom ubezpečiť, že všetci poslanci sú prítomní v sále. Ja si myslím, že tomu tak je, ale prosím, prostredstvom tohto testovacieho hlasovania to musíme ešte overiť. Znamená, a pani, môžete hlasovať pre pána Modiglianiho, Picasa, Klimta, Vincenta van Gogha, Williama Turnera, Renoára. Musím uznať, že žiadny z nich už nie je medzi nami. A preto som si povedal, že tieto mená sú oprávnené na zaradenie do zoznamu. Takže prosím, testovacie hlasovanie. Môžete hlasovať. Dobre, keď ste hlasovali, tak sa vám, tam, e, tak sa vám rozsvietí modré svetielko. Máte tam tajné hlasovanie, takže ešte sa raz pýtam. Všetci už ste hlasovali. Dobre, takže uzatváram hlasovanie. Odozdané hlasy 617. 89 sa zdržalo a zákonná väčšina je 309. Tu sa nepodalo dosiahnuť žiadnemu z týchto maliarov. Takže dostávame sa teraz k riadnemu hlasovaniu, dámy a páni. Takže počkáme chvíľočku, pretože sa musí ešte systém poprepínať a medzi tým vám poviem tie mená kandidátov. Dostali sme všetky kandidatúry, overili sme, či kandidáti splňajú podmienky. Takže máme tu pána Alexa Brenningmejera, pána Markusa Jägera, pani Riu Omen Reuten, pani Omily O'Reilly, pani Dagmar Roth-Berendt a pána Francesca Speroniho. Takže, ako im bolo povedané, systém už je pripravený, takže môžete hlasovať. Už všetci poslanci hlasovali? Ešte raz sa pýtam, hlasovali ste všetci? Áno. Takže, už po tretí krát ste tu teraz hlasovali. Dobre, takže je voľba uzavretá. 635 hlasovalo, 78 sa zdržalo a 318 je väčšina. A väčšinu nedosiahol žiadny kandidát, takže potrebujeme ešte druhý volebný hlasovací pokus. Ja, recht. Dobre, máte pravdu, prepačte, ja som sa prepočítal. Takže 713 eh, odozdaných hlasov. So, meine Damen und Herren, da niemand... Dobre, dámy a páni, takže v prvom kole nikto nedosiahol väčšinu, takže zajtra prebehne druhé kolo. Dobre, ďakujem. Wir kommen nun zur Abstimmung. Dobre, Takže máme tu správu pani Rod Berend. Zmena štatútu zamestnancov, pardon, poslancov. Najprv budeme hlasovať o bloku 1, to je pozmenujúci návrh 78 revidovaný. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Blok 2. Tým odpadá. Rovnako tak pozmenujúce návrh 79 číslu 7. Takže teraz prechádzame k pozmenenému návrhu komisie v tejto pozmenenej verzii. Kto je za? No, Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz máme menovité hlasovanie o návrhu. Môžete hlasovať. Haben alle abgestimmt. Už ste hlasovali? Die Abstimmung ist geschlossen. Takže uzatváram hlasovanie. Návrh alebo správa je schválená. Pán komisár Ševčovič žiada o krátke objasnenie. Prosím, pán Ševčovič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel využiť túto príležitosť, eh, aby som osobne poďakoval vám, pán predseda, aj Európskemu parlamentu za silnú podporu počas týchto veľmi ťažkých rokovaní. Ja viem, že bez vášho osobného záujmu a vášne by, eh, eh, by sme nedosiahli tento výsledok. Tiež by som chcela mm, srdečne poďakovať aj pani spravodajkyni, pani Dagmar Rodberend a jej tieňovým spravodajcom, pánovi Baldazaremu, pani Richtenbergen, Wikström, Karim Speroni, pretože sme pracovali veľmi tvrdo na tomto materiáli pod veľmi tvrdým časovým tlakom a myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť veľmi dobrú dohodu. Som spokojný s dnešným hlasovaním, pán predseda, pretože E, prostredníctvom tohto zlepšeného služobného poriadku a administratívnej reformy sme jasne dokázali, že Európska civilná služba je slúži európskym občanom pred, ide tu o to, aby verejná správa viac šetrila a viac bola modernejšia, ale tiež je to dobrý signál aj pre inštitúcie a pracovníkov, tak aby sme dokázali naozaj robiť náboru tých najkvalifikovanejších e, ľudí a aby sme dokázali, že pracovať pre európske inštitúcie znamená nie len ukázať, že niekto je silným pro Európanom, ale že skutočne má nadpriemerné e, schopnosti, aby prešiel veľmi tvrdými konkurznými podmienkami a požiadavkami aj ochotní pracovať eh, eh, dlhé nadčasy porovnaní s inými verejnými službami v členských štátoch. Takže ja verím, že prostredníctvom tejto modernizácie bude európska verejná služba plne vybavená v proči kríze a voči, Európs- voči rôznym s európskym aj svetovým výzvam a v prospech Európy, ktorá z krízy vzíde, verím, že silnejšie než kedykoľvek predtým. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne.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 Máme tu, bol tu návrh, aby bola pani Buliani e, sa stala členkou, Bulianič sa stala členkou výboru e, pre zahraničné záležitosti. Tak nie sú námietky. Teraz prvá správa je pán